tak týmto je protokol schválený. Teším sa, dámy a páni. že tu môžem privítať členov parlamentu Tuniskej republiky, eh, ktorí zaujali miest, čestné miesta na tribúne. Vítajte, dámy a páni. Vítajte, kolegovia z Tunijského parlamentu. Ste veľkou nádejou pre vašu krajinu aj pre Európu. Vítame vás v Európskom parlamente. A vítam tu aj delegáciu z Európskej školy z UKLE, ktorí tiež sedia na tribúne. Je to veľká škola, ktorá